nostro... E- Drahí kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta. Minister sa oneskoril, avšak môžeme pokračovať e, v, našej, v našom programe. Avšak keďže náš program je pomerne nabitý, budeme sa snažiť využiť čo najlepšie čas, kým príde. Vítam vás opäť po obede všetkých a všetci sa zaoberáme momentálne záležitosťou, že náš e, výbor sa podujal prijať uznesenie, ktoré je nesmierne dôležité a ktoré sa týka práve situácie v ministrovej krajine. Avšak ostatné body, ktoré sme mali v programe, musíme musíme ešte pokryť, aj čo sa týka Kosova. V posledných časoch, za posledné roky, krajina jeho ministra, čiže Kosovo, e, zaznamenala veľmi dôležitý pohyb e, smerom e, k slobode a demokracii. Spomíname si na úvodné, na úvodné kroky tejto dlhej ceste vyhlásenie nezávislosti v roku 2008, prijatie modernej ústavy, v novembri 2009 sa konali prvé miestne voľby, Čiže organizácia má už decentralizovanú štruktúru, čo podporuje demokracia. Ale sú tu aj iné e, aspekty, ktoré by sme nemali e, prehliadať a ktoré sa môžu ešte zlepšovať. Napríklad e, zložité vzťahy so srbskou komunitou, kritická situácia v severnom Kosove a čo sa týka nás, predovšetkým prekerná situácia vládne práve v našej misii EULEX eh, v Kosove, pretože sú tu prekážky v tom, aby vykonávala správne svoj mandát, o ktorých sme už hovorili dnes. Proces reformy v Kosove eh, teda neustále prebieha a cieľom tejto plnej ústavy, ktorá bola prijatá a má upevniť e, právny štát. A mali by sme si uvedomiť e, pozitívne kroky, ktoré v tomto zmysle boli urobené. Sú prijaté inštitúty, ktoré sú demokratické a ktoré sú dobré, e, etablované, avšak sú tu aj oblasti, kde tento proces ešte nebol úplne završ, završený, napríklad spravodlivosť. A vyžaduje si to ďalšie úsilie, ktoré treba vyvinúť napríklad v boji proti korupcii. A pripomíname si, že misia EULEX eh, Európskeho spoločenstva by mala smerovať krajinu práve eh, k tomuto účelu, to znamená pomôcť vláde bojovať proti korupcii a vytvoriť systém súdov, ktoré by boli efektívne. Ako aj, ako viete, eh, pán minister z Kosova ne, nebol e, začlený do toho balíčka e, liberalizácie, e, ku ktorej, v ktorej sú začlenené iné susediace krajiny tohto regiónu. A výbor na to, vzhľadom na to, aby zrýchlil svoju prácu, a aby sme naozaj prešli jednotlivými tými bodmi, ktoré nám chýbajú naplniť, aby sme sa dostali k liberalizácii. Avšak z tohto pohľadu je nesmierne dôležité vyvinúť ešte väčšie úsilie zo strany jeho krajiny, pretože e, toto sa môže stať v najbližších momentoch, aby sa, aby sa tento cieľ mohol dostatočne vyvinúť. E, nesmiernou snahou, ktoré si vieme dobre, veľmi dobre predstaviť, samozrejme jeho prejav samozrejme, kto na, okrem toho, e, aby e, nám podal ďalšie inf- e, informácie. Avšak samozrejme vám dávam teraz slovo a aj Barca na niekoľko desiatok minút a robím tak vlastne výnimku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Albertini, je to naozaj dobré vás znova vidieť a v každom prípade je rovnaké, dobre, rovnako dobre znova vidieť aj toľko priateľov. Priateľov Kosova, ktorí sedia tu v tejto miestnosti. Veľmi si vážim príležitosť vymeniť si s vami názory ohľadom toho, kde sa Kosovo v súčasnosti nachádza a zároveň aká je cesta dopredu po toľkých výzvach, ktorým tento najmladší štát na svete čelí. Špecifickejšie treba hovoriť o tej hlavnej výzve a tým, a zároveň čo je aj najdôležitejším cieľom tohoto najmladšieho štátu na svete. A tým je práve integrácia do Európskej únie, konkrétne európska perspektíva pre našu krajinu. Ako určite všetci veľmi dobre viete a poznáte situáciu na Kosove do hĺbky a zároveň poznáte aj súčasnosť na Kosove, alebo teda súčasné podmienky, v Kosove, preto budem veľmi stručný vo svojom úvodnom vystúpení, tak aby sme si potom mohli e, vymieňať názory, keďže táto udalosť má byť predovšetkým výmenou názorov. Kosovo napredovalo európskym spôsobom, a to počas dvoch rokov svojej existencie ako nezávislý a suverénny štát. Napredujeme stabilným tempom v tvorbe a budovaní inštitúcií a zároveň inštitúcie v Kosovskej republike sú budované na základe modernej ústavy, ktorá opäť je postavená na tých najvyšších európskych štandardoch. Kosovo neustále bojuje na dvoch základných frontoch. V prvom rade je to vnútorná konsolidácia štátnosti a zároveň medzinárodná e, konsolidácia našej štátnosti. Vnútorne Kosovo a ich inštitúcie a zároveň teda Kosovská republika v prvom mieste a dokázala za veľmi krátky čas schváliť všetky dôležité prvky legislatívy, a to v závislosti od našej novej e, ústavy, od našich nových podmienok a zároveň aj v závislosti od e, potrieb e, a zároveň programu, ktorý sa nachádza v komplexnom mierovom programe, ktorý bol dohodnutý bývalým fínskym prezidentom Mahtim Ahtisárim. Na medzinárodnej scéne bolo Kosovo uznané mnohými národmi vo svete. A vstúpilo do diplomatických vzťahov s viac ako 30 krajinami vo svete. Otvorilo mnoho ambasád, mnoho konzulátov, ktoré majú pokrývať tak bilaterálne záujmy Eh, Kosova v týchto našich partnerských krajinách, ale zároveň majú za úlohu aj slúžiť záujmom kosovských občanov v zahraničí. Európska integrácia je tým najvyšším cieľom Kosova. A Kosovo bude môcť tvrdiť, že sa dostal na koniec svojej cesty až vtedy, keď sa stane plnohodnotným členom európskej rodiny, európskej rodiny slobodných národov. Európska integrácia je kľúčom a zároveň je ten hlavný hnací mechanizmus, v pozadí toho všetkého, čo v súčasnosti v Kosove robíme. Myslím, že myslím, že to je naozaj veľmi dobrý moment, aby som mohol vyjadriť poďakovanie Republiky Kosova Európskemu parlamentu za všetku podporu, ktorú sme od vás dostali. A zároveň za podporu, ktorú ste preukázali obyvateľom Kosova v ich snahe a v ich ceste za európskou integráciou nachádzame sa v kľúčovom okamihu s rozhodnutím, alebo teda s približujúcim sa rozhodnutím Európskeho súdneho dvora a zároveň aj s celým radom rôznych dôležitých udalostí, ktoré sa nachádzajú pred nami, môžeme, môžeme naozaj povedať, že toto obdobie je kľúčové obdobie, ktoré si vyžaduje aj kľúčové rozhodnutia. A častokrát sú to veľmi ťažké eh, rozhodnutia, ale sú nevyhnutné a ak sa chceme posúvať alebo chceme napredovať e, bezpečným spôsobom a chceme napredovať tak individuálne, ale ako región, ako krajiny Západného Balkánu, ale aj kolektívne, ako e, celá naša regionálna oblasť alebo všetky krajiny v tomto regióne. Treba povedať, že Kosovo je pevne odhodlané napredovať a dosahovať cieľ európskeho členstva alebo členstva v Európskej únii a pritom zároveň e, presazovať aj e, paralelný cieľ e, dobrých vzťahov a zároveň aj pozorne budovať kultúru regionálnej spolupráce. Kosovo má vynikajúce vzťahy so všetkými svojimi bezprostrednými susedmi, a zároveň, zároveň sa snaží vybudovať normálne vzťahy aj s, s, s Republikou Srbskou. Naďalej e, sa snažíme normalizovať vzťahy e, so Srbskou republikou. A to práve kvôli tomu, že budúcnosť Západného Balkánu spočíva len v európskej integrácii a potrebujeme preukázať a dokázať, že sme pripravení na európsku integráciu. A to najmä tým, že sa nám podarí nájsť a identifikovať tie najlepšie spôsoby, ako spolupracovať a to na rozumnej úrovni. namiesto toho, aby sme e, v podstate vyhľadávali ďalšie diplomatické zátarasy. Je a zda najvyšší čas, aby Srbská republika, ktorá je našim susedom na severe, ocenila našu snahu a zároveň prijala nové smerovanie. A je to E, smerovanie, ktoré musí byť postavené na spolupráci s nami, a to v mene rozumného mieru a zároveň aj v mene v mene spoločnej európskej perspektívy. Tým, že sa snažíme zbytočne vytvárať ďalšie diplomatické e, bloky a zatarasy v oblasti uznávania, medzárodného uznávania e, kosovskej štátnosti, tak takýmto spôsobom opätovne vyvolávame prízrak konfrontácie medzi e, Srbskou republikou a Kosovskou republikou. Potrebujeme sa vybrať iným smerom musíme, musíme znížiť toto musíme znížiť toto riziko konfrontácie a mali by sme naozaj napredovať e, v toľkých témach, ktoré sú e, dôležité pre obe strany. Naozaj v tomto smere vítame rozšírenie toho cestovného plánu pre e, uvoľnenie vízového režimu a zároveň aj čo najskoršie možné uvoľnenie vízového režimu pre Bosnu a Hercegovinu. Ale zároveň, zároveň žiadame jednoznačný a jasný e, katalóg e, jasných cieľov a úloh, ktoré Kosovo musí implementovať tak, aby Kosovo mohlo dostať jednoznačný cestovný plán, jednoznačný návod, ako napredovať pri tej e, prvej možnej príležitosti. Bola by obrovská chyba tento proces spomalovať. A to tak aby meškalo príliš výrazne za ostatnými partnermi. Kosovo na druhej strane má svoje vlastné povinnosti, ktoré musí splniť. A už teraz rokujeme o dohode o vydávaní osôb a readmisí s mnohými členskými štátmi Európskej únie. Tri dohody sme už podpísali a síce s Nemeckom, Francúzskom a Albánskom a dokončili sme rokovania s Rakúskom a Norskom a ešte stále nás čaká jedno ďalšie kolo rokovaní, ktoré, ktoré malo prebehnúť s Rakúskom. Sme pripravení implementovať tieto základné ciele musíme byť, buďte, buďte nároční voči Kosovu, buďte tvrdí na Kosovo, ale dajte nám jednoznačné a jednoznačný a jasný katalóg cieľov a zároveň jednoznačnú predstavu o časovom harmonograme. Nechceme rozhodne skončiť tak, a som si istý, že ani vy nechcete, aby sme sa my ocitli v zložitej situácii, eh, ako napríklad v situácii, kde Kosovo vytvára možnosť dvojitého občianstva. A my rozhodne nechceme, aby veľa ehm, kosovských občanov e, získavalo či už srbské, alebo albánske, alebo prípadne bos- e, bosnianské pasy, tak aby mohli do Európskej únie cestovať bez vízovej povinnosti. Vážený pán predseda, ma láskavo upozornil na časové obmedzenie tejto debaty a práve preto ukočím svoje vystúpenie tu. Ale ešte raz vám chcem poďakovať veľmi pekne za účasť a som pripravený odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. Ďakujem pekne. Grazie, signor ministro. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. A v nasledujúcej debate myslím, že môžete rozviesť E, témy, o ktorých ste chceli ešte pohovoriť. A teraz, e, e, pani Lunáček, máte prvé tri minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán minister zahraničia, za to, že ste sem prišli a veľmi pôsobivo vystúpili. Som veľmi rada, že som tu na tomto výbere a nie u seba v kancelárii alebo inde v Európskom parlamente. Ako viete, že práve pripravujem správu a mali sme v parlamente už prvé diskusie. A veľmi si vážim to, čo ste práve teraz povedali a čo som sa dozvedela počas svojich troch návštev v Kosove naposledy pred týždňom, to, čo ste povedali na konci. Buďte nároční voči Kosovu, ale poskytnite nám jasnú perspektívu. To si veľmi vážim. Naozaj existujú viaceré veci, ktoré potrebujete urobiť aj vy, vaša vláda, váš ľud, ale ja by som chcela potvrdiť z mojej strany a v mene viacerých e, poslancov, e, veľmi veľkého počtu poslancov, e, podporujeme e, e, európsku integráciu Kosova ako liberalizáciu e, vízového režimu. Veľmi správne ste povedali, že vaši občania e, nesmú e, zaostať, zatiaľ čo všetci ostatní budú môcť e, cestovať, aby vaše občania sa nesnažili o inú štátnu príslušnosť. Takže v tomto vás podporujeme. Okrem toho, e, to je prístup, ktorý vnímam ako Európska únia a ja spolu s mnohými ďalšími kolegami snažím sa a dúfam, že všetky 27 členských štátov uznajú vašu krajinu a urobia to čím skôr i keď viem, že to nejaký čas potrvá. Dovolte, aby som spomenul niektoré dôležité veci, ktoré by mali byť jasne mm, vysvetlené vo vzťahu medzi e, Európarlamentom, Úniou a vašou krajinou. Sami ste povedali, že právny štát e, vytvorenia plne fungujúcich inštitúcií e, predstavujú nevyhnutný cieľ. A je to dôležité po vnútornej a vonkajšej stránke. Súhlasím s vami. Chcem sa opýtať jednu vec. Došlo k reorganizácii vlády a niektorí ministri v oblasti školstva a zdravotníctva e, boli nahradení. Čiže tam je veľa úloh. Musíte zabezpečiť prístup k dobre fungujúcemu zdravotníckému systému, systému školstva ktorý je prístupný pre každého. A rada by som sa dozvedela o prípadnom pokroku v tejto oblasti. Ďalšia vec ktorá ma veľmi e, e, pozitívne prekvapila, keď som bol naposledy e, v Prištine. Videl som cestné oznámenia v troch jazykoch, po albánsky, po srbsky a po turecky. A ľudia ovládajú všetky tri jazyky. Pýtam sa, či vaša vláda sa snaží podporiť jazyčnosť občanov, aby Albánci sa učili po srbsky a opačne. Myslím si, že z hľadiska regionálneho prístupu to by bolo veľmi užitočné na to, aby sa vaša krajina stala súčasťou únie. Jedna vec, ako viete, sa veľmi kritizuje e, e, počas ostatných týždňov. Ďakujem, pán predseda, že ste mi poskytli ešte jednu minútku. Ide o e, vypnutie vysielačov mobilných prevádzkovateľov mobilných sietí zo Srbsku. To bol veľkým šokom pre väčšinu obyvateľov srbských anklav, najmä tých, ktorí sa chcú stať občanmi e, e, Kosova, máme tam primátorov, bol som v Stripce minulý týždeň, viem, že e, poskytovateľa pôsobili bez príslušnej licencii, teda nezakonne, ale je dôležité, aby ste s nimi rokovali na obchodnej stránke, aby všetci občania mali možnosť telefonovať. A jedna posledná poznámka týka sa dopravy. Vaša vláda sa rozhodlo, že zaplatí miliardy e, e, e, za diálnicu do Albánska. Naozaj si myslíte, že na tom až tak záleží, že to je najlepší prístup k budovaniu infraštruktúry? Nebolo by lepšie venovať viac prostriedkov v železničnej doprave? Ďakujem. Grazie onorevole Lunacek, ho cercato di contenere la... Ďakujem pekne, pani poslankyňa a teraz e, samozrejme umožníme aj ostatným kolegom zasiahnuť e, do diskusie a, a pánovi Kukanovi, e, delegátovi pre vzťahy s juhovýchodnou Európou, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, za váš e, veľkorysý prístup. Chcel by som úprimne uvítať e, cteného hostia. Ďakujem pekne, že ste prišli na výbor pre zahraničné záležitosti. Ďakujem za poskytnuté informácie. E, Eh, chcel by som eh, sa dozvedieť viac o dvoch záležitostiach. Eh, jednu vec ste stručne spomenuli, to sú vzťahy so Srbskom. Moja otázka však smeruje na regionálnu spoluprácu na Balkáne, na účest Kosova. Všetci vieme, že takáto spolupráca je veľmi dôležitá. Je to najlepšia príprava na budúcnosť v Európskej únii. Čo si myslí e, vaša krajina o tejto otázke? Druhá vec sa týka piatich e, členských štátov únie, ktoré zatiaľ neuznali samostatnosť Kosova. Niekedy tu počujeme výzvy v Európskom parlamente, aby títo štáty predsa len uznali Kosovo, aby to robili e, čím skôr a podobne. To však nemení ich postoj a dúfam, že ste nemali na zreteli konkrétne e, e, termíny, lehoty, keď ste hovorili, že treba odstrániť medzinárodné prekážky. Dúfam, že sa to netýkalo týchto krajín. E, napríklad Slovensko preukázalo, že aj bez oficiálneho uznania máme zmysluplný dialog a spoluprácu. Napríklad nedávna návšteva nášho ministra zahraničia, pána Lečaka, preukázalo, že keď obidve krajiny majú správny prístup, je možné pokračovať v dialogu, ale rád by som si vypočul vaše úprimné pripomienky, poznámky, e, pokiaľ ide o vzťah medzi Kosovom a týmito piatimi štátmi. Ďakujem pekne. E, Ďakujem, pán Kukan. A teraz poprosím e, pána Panceriho, ktorý je tieňovým správodajcom. Áno, dobrý deň všetkým, pán minister. Verím, že dnes ste vyslovili slova, ktoré môžeme my zdieľať. Ja som a patrím k tým, ktorý považuje za nevyhnutnú európsku integráciu eh, vašej krajiny. A preto by som chcel vyjadriť e, veľmi otvorene určité stanovisko. Bez pochyby, že boli podniknuté kroky vpred, ktoré viedli k inštitucionálnej stabilizácii vašej krajiny. Videli sme, že pri posledných komunálnych voľbách, eh, eh, ktoré som mal eh, príležitosť sledovať zblízka, predstavovali konsolidáciu inštitucionálnych pilierov a priblížili vašu krajinu k Európskej únie. A my vysoko vyzdvihujeme tento proces. Avšak verím tomu, že napriek všetkému ešte musíte urobiť veľký kus práce, pretože existuje určitý e, program. Hovorili sme napríklad o vízach. Myslím si, že máte pravdu v tom, e, že treba vydláždiť ten proces pre budúcu integráciu e, vstupu do Európskej únie. Avšak tento, tento proces, tieto pravidlá už boli stanovené Hovorili sme o dvoch základných predpokladoch, ktoré sú nevyhnuté k, pri, k priblíženiu sa Európy. Hovorilo sa o reforme e, inštitúcií a pred, to predovšetkým súdnictva, ktorý, ktoré majú vysokú potrebu, aby si vytvorili kredibilitu e, okolo seba. A druhý, e, druhý pohľad je problém a to nie je vec, ktorá by sa e, týkala iba vašej krajiny, avšak vo vašej krajine je neobyčajne silne e, prítomný a to je fenomén kriminality, korupcie a organizovanej zločinnosti. Toto sú e, aspekty, ktoré, s ktorými sa podhýka aj misia EULEX v Kosove a je to iba jeden zo spôsobov stabilizácie, ktorá má viesť k demokracii. Avšak tieto dva aspekty sú nevyhnutne nevyhnutne jedný z najdôležitejších, kde treba vyvinúť najväčšie úsilie, aby sa vaša eh, aby vaša krajina vôbec sa dostala k tomu zoznamu, k tej kvantifikácii cieľov, eh, ktorú ste eh, požadovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Panceri. A teraz slovo pánovi Kačinovi, prosím, dodržte dve minúty. Ďakujem, pán Albertini. Vážený pán minister, e, som veľmi rád, že ste dnes e, pricestovali sem a veľmi som hrdý na úlohu Eolexu pri budovaní príslušných inštitúcií v Kosove. Včera E, sme mali e, stretnutie s albanskými poslancami a e, ubezpečujem vás, že hlavná vec, o ktorej sme diskutovali, sa týkala boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, najmä na najvyššej úrovni, úrovni vládnych predstaviteľov. Viem, že aj vo vašej krajine sú takéto prípady a zdá sa, že dochádza k uh, určitým nedorozumeniam vo vzťahu medzi Eulexom a mm, vašou krajinou. Čo sa dá urobiť e, v rámci e, posilnenia boja e, s korupciou? Kolegyňa Lunaček už spomenula problémy s prevádzkovateľmi mobilných sietí GSM, ale jedna vec vypnúť určité zariadenia a úplne inak, keď ich zničíte Nemyslíte, že by bolo e, bývalo lepšie jednoducho vypnúť tieto zariadenia a nie e, ich zničiť? To by vám poskytlo určitý priestor na pokračovanie dialogu s Belhradom. A e, mohli by ste hľadať riešenie, ktoré by bolo prospešné jednej aj druhej strane, teda pre e, srbskú menšinu, pre Srbsko e, samotné a pre obyvateľov e, albanského pôvodu v Kosove. A posledná otázka. Pán minister 2. júna e, sa bude konať e, e, e, v Sarajeve konferencia venovaná problémom Balkánu. Stále sa rokuje o tom, či predstavitelia všetkých krajín sa zúčastnia tejto konferencie, alebo nie. Chcem sa opýtať, či budete tam prítomní v Sarajeve, pán minister. Ďakujem. Grazie, onorevole La parola... Ďakujem veľmi pekne, pán Kačín. A pani Lözing, máte slovo na dve minúty. Nož, chcel by som poďakovať vám, pán minister, a požiadať vás e, zodpovedať nasledovné otázky. Demonstrácie e, e, proti západnou, západnej prítomnosti v Kosove sa zvýšili v poslednom čase. Dokonca sa zasahlo slzotvorným plynom proti demonstrantom ako reagujú e, síly mm, na mieste e, síly Európskej únie. Považujete to za priateľné vzhľadom na rastúce e, protesty NATO a KFOR začali speciálne cvičenia, aby overili si schopnosť potlačiť takéto protesty medzi januárom a marcom 2010 sa konali minimálne trikrát takéto cvičenia. Ako hodnotenie tento vývoj? E, prieskum z februáru hovorí, že 97 obyvateľov Kosova vzhľadom na dezolatný hospodársky stav sú pripravení zúčastniť sa takýchto protestov. V posledných rokoch viaceré podniky boli privatizované a viaceré e, e, opatrenia liberálneho povahy boli zavedené do hospodárstva v súčasnosti e, podľa Svetovej banky máte najotvorenejší, najliberálnejší režim. Nazdávate sa, že takéto liberálne opatrenia prispievajú k zlepšeniu alebo zhoršeniu sociálnej situácie obyvateľstva. Vážený pán minister e, Helmut Kuhn, e, socialdemokratický europoslanec, povedal, že e, riešenie Atisariho e, e, sa nazývalo protektorátom že nie je možné hovoriť o skutočnej nezávislosti. Je správne, že predstaviteľ Európskej únie môžu anulovať alebo prepustiť akýkoľvek ministra alebo anulovať akýkoľvek zákon prijatý vašim parlamentom. Kto tam teda má právomoci Európsky parlament, Európska únia alebo váš parlament? Ďakujem a teraz pán Táler má slovo opäť na dve, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister. Vítam vás v Európskom parlamente ako štát Kosovo sa zaklada na ochrane ľudských práv väčšinového obyvateľstva. Počas e, e, Miloševiča dochádzala k e, nás snahom o nasilné vysídlenie, deportácie a myslím si, že to znamená na vašej strane E, určitý e, morálny záväzok. E, musíte prokázať, čo všetko dokážete urobiť po získaní samostatnosti z hľadiska rozvoja demokracie, ľudských práv, práv menšín, čo dokážete urobiť proti korupcii ľudí pri moci a ako viete najlepšie využiť potenciál mládeže. To sú kritérie, na základe ktorých budeme posudzovať Kosovo a Myslím si, že e, práve na základe dodržovania týchto hodnot vás uznáva e, väčšina svetu. Moja konkrétna otázka súvisí s tým, e, na no, čo sa pýtal predrečník. Týka sa to konferencie v Sarajeve pod zaštitou španielského predsedníctva. Mimochodom, prajeme tejto konferencie veľa úspechov bohužiaľ, pred mesiacom a pol e, španielské predsedníctvo e, sa preukázala ignorantsky, keď e, obdobná konferencia pre Západný Balkán bola organizovaná v meste Brdo v Slovinsku. Išlo o slovinskú a chorvátsku iniciatívu a v tom čase sa konferenciu zúčastnili šiesti vedúci predstaviteľa Západného Balkánu. Jedna krajina nebola prítomná. Aký máte dnešný postoj? Čo si myslí vaša vláda, e, čo sa týka e, Sarajevskej konferencie? E, vidíte možnosť dosiahnuť kompromis, ktorý by umožnil aj Srbsku, aj Kosovu zúčastniť sa tejto konferencie? Ďakujem, pán Táler. A príjmo prvé, prvé otázky, prvé kolo otázok uzavrie pán Salafranka. Dve minúty, poprosím. Ďakujem pekne, pán predseda. No, dnes poludnia, keď sme e, sa detálne informovali e, zástupcom vysokej zástupkyne, e, ktorý tu hovoril o výsledkoch rady rokovania ministrov zahraničných vecí, tak vtedy <clears throat> sme do pomerne veľké hĺbky hovorili o štyroch bodoch. O štyroch bodoch, kde hovorila rada o misie EULEX na Kosove, rovnako sme hovorili o ďalších opatreniach, ktoré treba v Kosove prijať. Pán minister veľmi dobre vie, aké sú e, možnosti mojej krajiny. Veľmi dobre vie, že som Španiel a veľmi dobre vie, aké máme rokovacie možnosti. A preto jediná otázka, ktorú vám chcem položiť, je, aké sú vzťahy, ktoré udržiavate s predsedníctvom, e, ktoré v súčasnosti vedie Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán predseda. pán minister, odpoveď je na váš. Bol by som veľmi rád, keby ste sa zmestili do toho času desiatich minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. To sú všetko legitímne otázky, no, takisto aj pripomienky a ďakujem vám všetkým. Pokiaľ ide o reorganizáciu vlády, pani e, e, Luneček, e, hlavným cieľom bolo zlepšenie správy a riadenia v niektorých, na niektorých kľúčových smeroch a to sa udialo prednedávnom. Musíme poskytnúť novým ministrom trocha viac časového priestoru, aby sme zistili, či e, si plnia svoje predsavzatia, takisto či splňajú očakávania, ktoré sme do nich vložili. Keď sme ich pribrali do vlády. Jazyky drvivá väčšina albánskeho obyvateľstva Kosova e, ovládá srbštinu. A to je dobré. Obra, obávam sa, že nemôžem povedať to isté o srbských obyvateľov e, Kosova, ale aj e, v tomto smere pozorujeme určitý pokrok. A je nepochybné, že keď sa človek e, učí ďalšie jazyky, e, s tým sa obohacuje, nie ochudobňuje. A naša vláda podporuje tento proces. Samozrejme, niektoré e, problémy si vyžadujú viac času. Treba mať na zreteli, že existujú stále v Kosove viaceré rodiny, ktoré majú v čerstvej pamäte eh, hrôzy mm, nedávnej vojny. Viem, že pre niektorých eh, kosovských občanov eh, odstranenie týchto anten nelegálnych poskytovateľov mobilných telefónnych služieb muselo e, sa javiť e, ako šokujúce. A vôbec nie sme z toho šťastní. E, môžem vás ubezpečiť, že to nemalo žiadny politický podton. Jediným zámerom bolo obnoviť e, právny stav, odstrániť e, e, nezakonne fungujúcich operátorov mobilných sietí a tie isté spoločnosti, ktoré bez licenzií podnikali v Kosove, mm, môžu sa dohodnúť o obchodných dohodoch, roamingových dohodoch s legálnymi poskytovateľmi ako spoločne Kipka a Valen 9000, eh, Prepačte, 900. Zároveň naša vláda urobila všetko, čo bolo v jej e, e, sílach, aby zjemnila veľmi krátkodobé komplikácie, ku ktorým došlo na strane niektorých občanov v niektorých regiónoch Kosova po tomto kroku. E, e, legálny operátor e, VAL 900 rozdal a stále rozdáva tisícky bezplatných SIM kariet všetkým obyvateľom Kosova, ktorých sa dotkl, dotklo konanie nezávislého regulačného úradu pre oblasť telekomunikácií. Telekomunikácie, prepačte. Prečo táto diálnica by sa mohla vnímať ako veľmi e, nákladný projekt. Uznávam, že je to e, ča, e, finančne národný, náročný projekt, ale je absolútne nevyhnutný pre Kosovo, aby Kosovo malo jednoduchší prístup k moru a z dlhodobého hľadiska je to nevyhnutný projekt, komerčne realizovateľný. Samozrejme, to bude určitou záťažou pre náš rozpočet. Musíme však rozbehnúť veľké stavebné projekty ako e, diálnice, e, tepelné elektrárne a podobne, aby sme e, vytvorili základné predpoklady E, pre dlhodobú e, hospodárskú obnovu a hospodársky rast. Vážený pán Kochan, ďakujem pekne za vaše otázky. Vzťahy s Srbskom a e, participácia Kosova na regionálnych iniciatívach majú kľúčový význam. Kosovo je pripravené zúčastňovať sa takýchto iniciatív a trvá na tom. Keďže mám aj ďalšie príbuzné otázky, skúsim eh, eh, to uzavrieť neskôr. Eh, uznanie zo strany piatich zvyšných členských štátov únie. Pokiaľ ide o nás, robíme všetko, čo môžeme, aby sme pomohli priateľsky e, e, nakloneným e, krajinám Európskej únie, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby tak učinili. Pretože sme presvedčení, že uznaním Kosova ako samostatného nezávislého štátu rovnako pomôžete aj Srbsku, aj Kosovu. Nik by sa nemal tváriť e, tak, že ne, neuznanie pomáha Srbsku. Som presvedčený, že 5 štátov, ktoré neuznali e, e, Kosovo, členských štátov únie, e, e si toto ne, nahovarajú. Sme pripravení spolupracovať s krajinami, ktoré nás neuznali, aby sme poskytli čokoľvek, čo by im pomohlo posúdiť E, túto otázku a rozhodnúť sa o uznaní. Robíme to na, na viacerých úrovniach. Vracam sa k otázke pána Salafranku. Čo robí Kosovo a, a aké máme kontakty s predsedníctvom so španielským predsedníctvom únie. Snažíme sa e, hľadať rôzne možnosti komunikácie. Niekedy sa to robí na tretich miestach, na medzinárodných samitoch a podobne. Musím sa priznať, že nemáme pravidelne fungujúci komunikačný kanál. Áno, e, e, inštitúcie e, súdnictva, justičný systém ako celok predstavuje tú oblasť života Kosova, pán Pacieri E, ktoré prikladáme e, mimoriadný význam. Reforma e, súdnictva má kľúčový význam z hľadiska boja proti organizovanej trestnej činnosti, boja proti korupcii. A sme odhodlaní získať konkrétne výsledky. Nebudeme iba vytvárať právny rámec, ktorý je inak e, potrebný, dokonca nevyhnutný, aby sme mohli úspešne bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, ale sme odhodlení získať hmatateľné výsledky v tomto smere. A som presvedčený, že to aj čoskoro dokážeme v praxi. Ide o nový štát E, existuje iba dva roky a musíme naraz e, urobiť tak veľa vecí. A nie je jednoduché naraz riešiť tak veľa problémov, víziev, ktoré má pred sebou nový štát. Nik však e, nemá pochybovať o našom odhodlaní poradiť si so všetkými problémami napríklad e, veľmi negatívny jav v našej spoločnosti, e, ktorý stojí na prvom mieste. Chceme e, takéto javy riešiť v prvom rade, pán Kačin. Chcel by som vás ubezpečiť, že posilníme boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii Pokiaľ ide o odstranenie týchto vysielačov, môžem iba podotknúť, že jediným motivom bolo obnovenie právneho stavu vo všetkých regiónoch krajiny a zase je to kľúčový predpoklad na to, aby sme mohli úspešne konať e, e, v ďalších smeroch. E, 2. júna a summit e, v Sarajeve. Táto konferencia Klobúk e, predstavovala vynikajúcu formu, poskytla istú možnosť, ktorá umožnila e, účasť e, všetkým ministrom zahraničia z krajín Západného Balkánu. A pokiaľ rovnaká forma sa uplatňa aj v Sarajeve, Kosovo je pripravené a odhodlné prijať e, toto pozvanie zúčastniť sa konferencie a boli by sme radi, keby sa tam stretli všetci Samozrejme, tento e, formát gimmick je veľmi neformálny, je neutrálny a nevidím dôvod, prečo by nejaká zainteresovaná strana by sa nemohla zúčastniť konferencie za predpokladu dodržania, dodržania tejto formy. Pani poslankyňa Lizing, je naozaj pravda, že z času na čas e, sa vyskytujú demonstrácie v našej krajine. I keď ako mladý demokratický štát Kosovo je e, odhodlané budovať svoju štátnosť na e, základoch skutočnej demokracie a právo demonstrovať, e, protestovať proti niečomu je právo, ktoré plne schválené a s ktorým sa stotožníme. Zároveň však sa stotožníme s e, princípmi právneho štátu a poriadku a špeciálne jednotky, či už e, KFOR alebo EULEX alebo e, kosovské policajné útvary majú všetky kompetencie na to, aby zabezpečili rešpekt eh, voči právnemu štátu a poriadku. Sme krajina, nie sme protektorát. Eh, pozvali sme jednotky EULEX eh, do samostatného štátu, aby podporili kosovské inštitúcie, v oblasti policajnej činnosti a justičnej činnosti. Stále vítame prítomnosť týchto jednotiek a dennodenne stále už spolupracujeme pri riešení viacerých problémov v oblasti policie a súdnictva. prítomnosť Kosova e, e, na medzinárodnej reni sa zakladá na komplexnom návrhu pána Artisariho, ktoré, e, ktorý bol plne schválený našim parlamentom. Tento návrh do značnej miery zodpovedá našej ústave a nevidíme nič neobvykle v prípade prítomnosti e, Eulexu alebo ICO, pretože e, to vychádza z Tisariho plánu a ide o prítomnosť, ktoré e, je založené na zvrchovanom pozvaní zvrchovaných orgánov našej krajiny, teda prezidenta Kosova. Ďakujem pekne, pán Taler, za vaše pripomienky a otázky. Many of us. Mnoho z nás tí, ktorí vykonávame funkcie v rozličných inštitúciách v Kosove, pracujeme naozaj fanaticky, aby sme naplnili to, čo sa od nás popráve očakáva. A sú to očakávania práve od ľudí, ktorí podporujú Kosovo. Ale nie iba preto, aby sme tieto očakávania iba naplnili, ale práve ich chceme naplňať kvôli tomu, aby sme zmenili našu krajinu na prosperujúcu demokraciu, ktorá by bola plne európskym štátom. Kosovo je súčasťou Európy a naozaj veľmi silne sa cíti byť súčasťou Európy. A môžem vám povedať, že Európa nie je kompletná bez Kosova. A to je nesmierne dôležité. A je dôležité, aby Európska únia poskytla obyvateľom Kosovu veľmi hmatateľnú európsku perspektívu. S tým som dnes prešiel. Dúfam, že som sa zmestil do časového limitu, ale vráťme sa ešte eh, k Sarajevskému samitu. Áno, eh, počas niekoľkých e, posledných stretnutí, ktoré som mal s ctenými zahraničnými ministrami e, Talianska, Franco Frattínim, Francúzsku, pánom Bernardom Kušnerom včera, a výborné stretnutie, ktoré som mal dnes po obede e, s, s komisárom Štefanom Fülem, kde som prezentoval postoj Kosova a súhlas s tým, že Kosovo bude súčasťou Sarajevského samitu. Avšak vzhľadom na tento záväzok a na záväzok záväzok organizátorov, že daný formát bude dodržaný a som si istý, že tento formát poskytuje naozaj bezpečnú pôdu na každé, pre každého jedného účastníka a naozaj poskytuje, poskytuje dostatočnú starostlivosť každému účastníkovi a správa sa k nemu úctyhodne. Takže naozaj my sa tešíme na udalosti, ktoré prebehnú v Sarajeve, avšak ešte viac sa tešíme na to, čo tam bude povedané a čo tam odznie. A to, čo bude na Sarajevskom samite ponúknuté. A Kosovo poprave očakáva, že takisto aj v Sarajeve bude nastolená jasná vízia smerom k európskej integrácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, pán minister. Všetci sme vás počúvali s veľkým záujmom, avšak ak mám byť úprimný, trošku ste e, prekročili čas, ktorý ste mali k dispozícii, ale samozrejme tie e, e, témy, ktorými ste sa zaoberali, boli boli veľmi zlá. Nech sa páči dve minúty, pán Severini. Pán minister, je to veľmi milé vás tu vidieť. Opäť poznám vás mnoho rokov. Vždy ste boli eh, veľmi silným advokátom eh, záujmov vašich ľudí, eh, veľmi dobrým a zručným advokátom pre záujmy vašich ľudí. Dnes ale pre mnohých z nás ste ministrom zahraničných vecí uznaného štátu, pre iných ste hovorca kosovských ambícií ale my všetci, my všetci sme pripravení pomáhať vašej krajine a pomáhať vám pri vašej ceste smerom k dosiahnutiu vašich cieľov. Ale chcel by som povedať, že uznanie ešte stále nevytvára štát. Je to naopak. Udržateľná, politicky organizovaná a medzinárodne uznaná entita a komunita až tá je predpokladom pre uznanie. No a práve z tohto pohľadu Samozrejme aj s našou podporou je to vaša prvá úloha a v tomto musíte zohrať dôležitú úlohu a tá spada do vnútornej politiky vašej krajiny. V každom prípade je úplne zrejmé, že bez prekonania e, týchto rozdielov v našom postoji a vo vašemu, k vašemu uznaniu, vaša budúcnosť v Európskej únii je otázna. A práve preto súhlasím s tým, že vaša e, budúcnosť je v Európe a spočíva v Európe ako jej člen. A preto moja otázka je nasledujúca. S cieľom dokázať podporiť vaše európske ambície, Potrebujeme nový politický kontext v balkánskom regióne. Nie je to len o spolupráci, je to o novom politickom eh, dynamizme, je to o novej, novom hnacom mechanizme, pretože bez dobrých susedských vzťahov nebudete môcť eh, predvídať alebo očakávať lepšiu budúcnosť v Európskej únii. Máte v tomto smere nejakú víziu alebo pracujete na vízii, ako zmeniť kontext Západného Balkánu tak, aby ste umožnili nám eh, prekonať tie súčasné výhrady, ktoré majú tí, ktorí Kosovo doposiaľ neuznali. Ďakujem pekne, pán Severin. A slovo má pán Weigl. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo a chcem privítať aj pána ministra medzi nami som veľmi rád, že ste si našli cestu na tento výbor. Očakávate uznanie zo strany všetkých členských štátov Európskej únie a som si istý, že takýmto spôsobom dokážete aj odôvodniť vašu, vaše poslanie a zároveň vaše ambície a dokážete odôvodniť dôvody pre, eh, pre uznanie nezávislosti vášho štátu. Musím povedať, že eh, oveľa lepšie chápem vaše pocity eh, rovnako ako dobre chápem aj srbské e, zámery a srbské, srbský sentiment, ktorý sa snaží zabrániť uznaniu Kosova treba si uvedomiť, že z istej miery, do istej miery to je pochopiteľné a tie krajiny, ktoré nie sú pripravené uznať tú novú realitu, ktorá vznikla na kosovskej pôde a ktoré nedokážu priznať alebo uznať existenciu kosovského štátu, majú svoje vlastné argumenty. Hoci som povedal, že dokážem trochu lepšie pochopiť pozíciu Srbska, zároveň chcem povedať, že je veľmi dôležité vás povzbudzovať, aby ste e, dokázali e, zbližovať vaše dve krajiny, tak aby ste dokázali um, efektívne spolupracovať. Vy ste už ukázali, že viete spolupracovať. Um, dokázali ste už napríklad prejaviť mnohé ústretové gestá aj voči poslancom a kandidátom liberálnej strany. Takže to je rozhodne veľmi pozitívne gesto. A ešte jedno varovanie na záver, ktoré sa týka skôr zločinu a kriminality a zároveň vašich aktivít v oblasti boja proti organizovanému zločinu a kriminalite. Musíte osobitným spôsobom brať do úvahy potreby rómskej komunity, rovnako ako aj oblasť bojovania proti obchodu s drogami. Teraz má slovo pán Kis na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. A chcel by som povedať, chcel by som použiť aj ten titul, v ktorom sa nesla, alebo v duchu, v ktorom sa, sa nesla prejav, prejav kolegov. Ide o to, aby sa nenarušili vzťahy so Srbskom a medzi tými, ktorí veria, že táto e, entita, táto región sa jednoducho oddelil e, od Srbska a hovoria si, my ho jednoducho neuznáme. A neuznajú kosovský ľud a kosovský ľud e, musí jednoducho znášať dôsledky tohto, pretože, pretože vláda nezastupuje všetkých občanov Kosova, ale zastupuje predovšetkým e, občanov e, albánskej národnosti. Samozrejme, vojna zanechala obrovské dôsledky v tomto regióne. A problém treba vidieť takým spôsobom, aby sa garantovali práva všetkých obyvateľov Kosova, nie iba tých albanofónnych. Možno to nie je samozrejme vaša chyba, avšak celý Achtisareho projekt, ktorý je, na ktorého základe sa e, podnikli kroky, ktoré tu už boli povedané. Na základe tohto by som chce opýtať, čo urobíte, pán Hiseny, keď Medzinárodný súd povie, že to oddelenie od Srbska nie je legálne. A potom, ako je to možné, že USA majú tak dôležitú strategickú vojenskú základňu v Kosove. A teraz poprosím eh, pána Munica, nech sa páči dve minúte. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Iseny, za eh, návštevu nášho výboru. Spomenuli ste už eh, pri mnohých príležitostiach, že je to 5 krajín, ktoré neuznali ehm, Kosovo a 25 krajín na globálnej scéne. Tieto krajiny si myslia, že jednostranné vyhlásenie nezávislosti bez vyriešenia bezpečnosti a bez vyriešenia tohoto konfliktu a zároveň potenciálneho konfliktu v tomto regióne nevytvárajú dobre dôvody pre uznanie vašej krajiny. <coughs> Podľa môjho názoru z perspektívy stability a stability regiónu je naozaj veľmi veľa kritérií, ktoré treba zvážiť, pretože musíme si uvedomiť, že stabilita v regióne veľmi úzko závisí od toho, akým spôsobom sa bude Kosovo ďalej uberať a ako sa bude vyvíjať. Všetci veľmi pozorne očakávame, ako ste naznačili, všetci veľmi pozorne očakávame, ako, e, aká bude judikatúra súdneho dvora, ako rozhodne súd v otázke Kosova. No a zároveň sa chcem spýtať, aké máte očakávania, čo očakávate od tohoto súdneho rozhodnutia, aký je váš postoj bez ohľadu na to, aké bude to rozhodnutie a v akom duchu bude vynesené, ako plánujete reagovať a ako e, predpokladáte ten vývoj v nadväznosti na rozhodnutie súdu a akým spôsobom to môže ovplyvniť postoj tých krajín, ktoré Kosovo doposiaľ neuznali, respektíve myslíte si, že to prinúti tie krajiny, ktoré Kosovo neuznali, zmeniť ich pozíciu? Ďakujem pekne pani Muniz a slovo má teraz e, kolega Belder na dve minúty, nech sa páči. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, minister, hier zit ik. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som. Mal by som iba takú stručnú otázku. Eh, predtým, ako ste nás tu navštívili, čítal som eh, v novinách veľmi deprimujúcu správu. Jeden novinár, ktorý často býva na Balkáne a často navštevuje aj Kosovo, Mm, mm. E, píše o veľmi dôležitej akcii Eulexu v súvislosti mm, s podozrením e, z korupčných e, aktivít pri infraštruktúrnych projektoch. O tom hovorila pani kolegyňa Lubeček. Mohli by ste nám povedať, ako to vyzerá? Jeden váš kolega vo vláde, minister zodpovedný pre infraštruktúru, Mm, bol e, dostal sa pod podozrenie, e, boli prehľadané jeho e, kancelári a dom. Je veľmi dôležité, ako to vníma verejná mienka. Vy ste demokraticky zvolení predstaviteľa. Chcem sa opýtať, ako to vyzerá z hľadiska imidžu EU-LEX. Pokiaľ by uh, Eulex sa nepresadil v boji proti korupcie a organizovanej trestnej činnosti. Potom by strátil dôveryhodnosť e, aj v očiach e, vašich občanov, aj menšín. Ďakujem. A teraz dávam e, slovo pánovi Nikolajovi. Pani Nikolaj, ďakujem pekne, pán minister. Pokiaľ ide o uznávanie štátov, tu musí prevládnuť medzinárodné právo a nie e, subjektívne vnímanie. A myslím si, že e, Európska únia uprednostňuje e, otázky právneho štátu. Vítam takýto prístup, viac prístup, ktorý je dôležitý pre celú oblasť, nie len pre vašu krajinu. Prvá otázka súvisí s e, vylúčením srbských komunít e, z, e, z správneho alebo justičného procesu? Máte nejaké plány, ktoré by mohli zvýšiť účasť srbských spoločenství v ich angažovanosti v týchto dvoch oblastiach? Druhá, oblast, druhá otázka, či máte nejaké opatrenia zamerané na podporu pravoslavnej cirkvi? A tretia otázka sa týka vysokej nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti 40% to je určite nie žiaduce. Či máte nejaké opatrenia sociálnej povahy, e, ktoré by e, umožňovali bojovať proti takej vysokej nezamestnanosti? Ďakujem pani Nikolajovej. A teraz e, pán Svoboda, e, predseda našej pracovnej skupiny, ktorá rieši otázky, e, otázky Východného Balkánu. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán minister. Zatra budeme mať ešte jednu e, príležitosť v rámci našej pracovnej skupiny. Úvodom by som chcel podporiť, čo povedal pán Weigl ohľadom rómskej problematiky. Aj v Štrasburgu sme o tom diskutovali. Je to veľmi dôležitá otázka vo všetkých krajinách Prednedávnom som navštívil aj Srbsko, aj tam je e, otrasná situácia, ale všetky krajiny by mali robiť viac z hľadiska integrácie. Dve otázky, ak dovolíte. Poprvé, ste pripravení podporiť a posilniť de facto spoluprácu medzi vášmi úradmi a srbským úradmi v oblasti e, životného prostredia, bezpečnosti, bez ohľadu na vzájomné uznávanie alebo e, vzťahy medzi ústrednou vládou. Mám na mysli skôr e, otázky spolupráci na miestnej úrovni, e, na úrovni samozpráv. Treba e, riešiť odpadové hospodárstva, bezpečnosť, infraštruktúru. A druhá otázka sa týka rozhodnutia Medzinárodného súdu. Bez ohľadu na výsledky, pravdepodobne výsledky budú nejednoznačné. Každý, každá strana bude vidieť určité zdôvodne svoj, svojho postoja Viete si predstaviť rozbehnutie nového kola rokovaní e, potom, ako Kosovo e, e, získalo samostatnosť, to sa nedá zvrátiť. Myslíte, že by sa dalo hľadať a nájsť nový rámec? Vrátim sa k tomu, čo povedal Severin z inej perspektívy. Ale v každom prípade toto súdne rozhodnutie by malo vyústiť do nových rokovaní, aby posilnilo váš ašpirácie v oblasti samostatnosti, ale zároveň e, na pomoc integrácii všetkých dotknutých krajín vrátane Kosova a Srbska. Ďakujem, pán Svoboda. A bude pokračovať v diskusii pán Kirilov na nasledujúce dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, ako e, e, jeden z predredničníkov, a ja som čítal e, nedávno článok o zistení vášho ministra a kladiem sa otázku, či to bolo urobené v spolupráci, ako ste to povedali pred niekoľkými minútmi, v e, spolupráci medzi Eulixom a vašimi e, zložkami, alebo jednostranne zo strany Eulixu. Spomínam si, že bol prípad, ktorý sa týkal niekoľkých nemeckých občanov, ktorí pricestovali do Kosova a neskôr sa zistilo, že sa usilovali o určité korupčné postupy. Zistili ich a obvinili e, z pokusu o teroristický útok, že chceli e, raje niečo nechať vybuchnúť. Neskôr ich prepustili. Čiže v každom prípade ide o spoluprácu. Keď e, vaše úrady zatkli nemeckých občanov, vedel o tom Eulix a naopak, keď Eulix sa snažil prehľadať bydlisko alebo kanceláriu vášho ministra. Vedeli o tom e, vaše e, príslušné miesta? Ďakujeme, pán Kirilov. A teraz dáme e, slovo ministrovi a poprosím ho opätovne, aby, dodržiavali, aby sme dodržiavali čas, čas, ktorý je vyhradený. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa byť tak stručný, ako len môžem ale naozaj treba povedať, že to bolo veľmi veľa otázok, ktoré zazneli a vyžadovalo by sa to trochu viac času, aby som, im mohol, aby som ich mohol dobre odpovedať, aby som sa mohol každej jednej z nich podrobne venovať. Pán Severin, Adriana, môj priateľ. Áno, máme víziu a jadrom našej vízie pre región je úzko spolupracovať úzka spolupráca medzi všetkými krajinami na Západnom Balkáne je akýmsi predpokladom, ako si predohrou pre ďalšiu európsku integráciu. A jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je navzájom sa rešpektovať. Možno nie nevyhnutne v akejsi uznanej, v uznanom formáte, ale rešpektovať To ma privádza, a odpustite mi, za to, že preskočím z jednej otázky na druhú, pretože naozaj sú veľmi úzko prepojené a úzko medzi sebou súvisia. To ma privádza k téme bezprostredného, e, bezprostrednej reakcie na judikatúru Európskeho súdneho dvora. A zároveň ma to privádza aj k tomu, aké sú tie možné kroky, ktoré, ku ktorým sa Srbsko uchýli, tak povediac, a samozrejme aj Kosovo. Bez toho, aby som, eh, aby som nejakým spôsobom predvídal eh, výsledok eh, tohoto súdneho rozhodnutia, a to aj zodpoveda možno niektoré otázky. Nebolo by presné možno by nebolo vhodné, aby som sa pokúšal predvídať e, to, čo 15 sudcov e, povie k tejto téme, akým spôsobom sa vyjadrí. Ale bez ohľadu na to, ako to dopadne, tak naozaj hovoríme o, o akomsi iba indikatívnej judikatúre, ktorá nie je právne záväzná pre akýkoľvek e, členský štát OSN. Pretože to je len pretože to je len valné zhromaždenie OSN, ktoré si vyžiadalo iba stanovisko. bez akéhokoľvek predvídania alebo predpovedania toho vývoja. Treba povedať, že máme e, dôveru v Medzinárodný, trestný, v Medzinárodný súdny dvor e, v Kosove, pretože my v Kosove sme minimálne poskytli jednoznačné dôkazy a jednoznačné dokumenty a my práve preto veľmi pevne veríme vo výsledok eh, Medzinárodného súdneho dvora, ako aj v ich eh, názor a veríme aj v odôvodnenie eh, tejto, tejto spravodlivosti. Je naozaj veľmi veľa toho, čo môžeme robiť regionálne, aby sme, vyšli, aby sme takýmto spôsobom vyslali pozitívnejšiu správu dokážeme možno takýmto spôsobom liberalizovať celé hnutie, dokážeme liberalizovať trhy, obchod. E, v každom prípade, ako asi viete, Srbská republika blokuje všetky, e, všet, všetok vývoz z Kosova. My sme sa neuchylili k rovnakým recipročným opatreniam. A to z jednoduchého dôvodu s tým cieľom, že chceme dokázať, že chceme poskytnúť viac času Srbsku na jednej strane, no a na druhej strane sme si celkom istí, e, že by sme takýmto spôsobom len poškodili podniky na oboch stranách. A práve preto tento jednotný alebo možno symbolický krok by bol, ak by Srbsko povolilo vývoz z Kosova. Alebo alebo a, by sme považovali, alebo by sme potrebovali cestovať bez vízov. Prečo, prečo nepotrebujem víza, keď cestujem do e, Čiernej hory, alebo do Albánska, alebo do Bosny? Týmto krokom by sme opäť e, vyslali jednoznačný signál, že žiadame uvoľnenie vízového režimu, ale zároveň skôr ako tak spravíme, dokážeme, že vieme implementovať um, takéto opatrenie na regionálnej úrovni. Bol by to akýsi typ eh, šengenského režimu, akýsi šengenský režim pre Západný Balkán. Nie je tu nejaký nedostatok vízie alebo ohľadom toho, čo všetko treba spraviť. Je tu predovšetkým nedostatok vôle oceniť túto víziu a chce to pracovať na tom, aby sa táto vízia stala realitou. Ale viem, že môj dobrý priateľ, pán Albert Albertini, na mňa bude kričať, ak budem hovoriť príliš dlho. A preto len veľmi stručne ešte k tým ostatným otázkam. Áno, zastupujem všetkých ľudí Kosova. Ne, ne, ne, nemilte sa v tom, že by, som, že by tomu tak nebolo. Naozaj zastupujem všetkých ľudí Kosova. Všetky ľudia Kosova sa plne zúčastňujú na fungovaní inštitúcií v republike kosovskej a zároveň máme aj mnohých eh, zástupcov srbskej komunity, ktorí eh, sa zúčastňujú na fungovanie parlamentu, ktorí sú členmi parlamentu. Máme dvoch srbských ministrov v kosovskej vláde a oni eh, plnohodnotne zastupujú srbskú komunitu v Kosove je to aj ad hoc, a hovorila to aj, aj, aj ad hoc delegácia Európskeho parlamentu, ktorá podala správu o výsledkoch pri nedávnych miestnych voľbách, ktoré prebiehali a účasť na týchto voľbách e, bola 25% vo väčšine srbských, e, srbských okresov a išlo to až e, na vysoko, vysoko 40% v Štrbciach. Nie len, že zastupujem každého jedného občana Kosova, ale zastupujem ich efektívne. Musím ale žiaľ nesúhlasiť s vami, pani Menis, v tom, či nezávislosť Kosova spôsobila nestabilitu v regióne. je to presne naopak, je to naozaj úplne naopak. Nezávislosť Kosova v konečnom dôsledku stabilizovala Západný Balkán. Ani jeden jediný Srb sa odsťahoval z Kosova po vyhlásení nezávislosti. Práve naopak. Mnoho Srbov sa do Kosova vracia. Nevideli sme žiadne etnické spory ani strety eh, od vyhlásenia nezávislosti Kosova. Je to presne naopak ako to, čo bol príbeh predtým. A práve preto tvrdiť, že nezávislosť Kosova destabilizovala región so všetkou úctou, naozaj s hlbokou úctou voči vám, je alebo nedostatok adekvátnych informácií, alebo je to nedostatok vôbec minimálne nejakých informácií a vôbec nejaké predstavy o tom, e, čo nezávislosť Kosova spôsobila na západnom Balkáne. V tomto smere si myslím, že som poskytol adekvátne e, a obšierne svoju reakciu tejto téme. E, nemyslím si, že by bolo vhodné takýmto spôsobom predpovedať alebo predvídať, aký bude výsledok eh, súdneho rozhodnutia Medzárodného súdneho dvora. Ale opäť, ako politici eh, častokrát môžeme byť tolerovaní eh, v tom, keď povieme, že predpokladajme, že výsledok nehovorí nič explicitné. A opäť, opäť a naozaj úprimne, výsledok nie je tá najdôležitejšia téma. To najdôležitejšie je, akým spôsobom sa chceme všetci správať. A to bezprostredne po vynesení z rozsudku Medzárodného súdneho dvora. Moje obavy, a, a pán Kukan, zopakujem to, čo som už povedal, povedal som, že potrebujeme odstrániť diplomatické bloky a to vzájomným dialogom a uznaním, a nie tým, že neuznáme tieto krajiny. Odstránením diplomatických zátaras zo strany Srbska budeme môcť len zvýšiť vzájomné uznanie a naopak e, tieto prekážky nepomôžu vzájomnému porozumeniu a znižovaniu konfliktov. To, sú, to je moje želanie, to sú moje ambície a naozaj by som bol veľmi rád, keby som sa mýlil v tom, že tieto uh, že, že Belehrad sa nebude uberať touto cestou a že Belehrad naopak bude ochotný sedieť pri jednom stole a komunikovať s nami. A to je naozaj asi odpoveď ešte na jednu ďalšiu otázku, ktorá padla. Áno, sme ochotní sadnúť si za stôl a komunikovať so Srbmi. A to pri mnohých témach, ktoré sa týkajú oboch strán, pri mnohých témach, ktoré majú naozaj významnú dôležitosť pre celý región. A to práve kvôli tomu, že vzťahy medzi Kosovom a Srbskom na každodennej báze sa prenášajú do akéhosi, eh, akéhosi akési prekážky. Prekážky pre celý región eh, smerom k napredovaniu k európskej integrácii. Eh, súdny boj proti korupcii, nedávne kroky, ktoré prijal EULEX a zároveň aj súdnictvo v Kosove to, čo môžem povedať, je len to, že vláda v Kosove je hlboko odhodlaná bojovať proti korupcii a kriminalite na akýkoľvek úrovni v spoločnosti. A práve preto ani jeden úradník v inštitúciách Kosovskej republiky od najvyšších orgánov až nadol ani jeden nemôže uniknúť, ak on alebo ona porušili zákon. Je to naozaj pevné odhodlanie zo strany kosovskej vlády a práve, v tom, práve preto e, nás čaká tak veľmi veľa práce. Potrebujeme vytvoriť e, špeciálnu jednotku, špeciálnu jednotku, ktorá bude bojovať proti kriminalite a organizovanému zločinu. Nebudem zachádzať do detailov, aj keby som mal podrobnejšie detaily pretože je to otázka pre súdnictvo, je to otázka pre výskum, pre, pre vyšetrovanie a nejakým spôsobom do toho nebudem zasahovať, ani nebudem zasahovať do nezávislosti súdnictva, ani nechcem zasahovať do nezávislosti vyšetrovania. A práve preto e, počkajme a budeme vidieť, aký bude výsledok. Naozaj som presvedčený a aj očakávam ten najlepší možný výsledok, aj tie e, najlepšie e, najlepší výsledok v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Pretože tá, tá je naozaj veľmi intenzívne prítomná v celom regióne. Nemôžeme pred, pred, pred, stierať, že bojujeme proti organizovanému zločinu v Kosove, ak tak nerobíme simultáne. Aj v Srbsku, e, Albánsku, Čiernej hore, Bosne a tak ďalej. Pretože je to tak úzko prepojené. Organizovaní zločinci spolupracujú veľmi úzko na a teda naozaj potrebujeme spolupracovať ako orgány v Prištine, Belehrade, tak aby sme bojovali proti organizovanému zločinu. Nemôžete povedať, že sa dá bojovať proti organizovanému zločinu regionálne tým, že vyčleníte Kosovo z tohoto úsilia, z týchto aktivít. A Srbsko robí všetko preto, aby zabránilo e, účasti Kosova na takýchto aktivitách. Potom tu bola ešte jedna ďalšia otázka, e, ktorá e, sa v zásade dotýkala multikultúrneho charakteru Kosova a jeho úsilia e, zabezpečiť, že multikulturalizmus bude plne implementovaný. Naozaj by ste nemali spochybňovať e, toto odhodlanie na našej strane. Opäť musím e, úctivo nesúhlasiť s vašim stanoviskom. Vy používate slovo exklúzia srbskej komunity. My sme nikdy nevyčlenili srbskú komunitu z nášho spoločného úsilia. My sme ich naopak pozývali a vyzývali opakovane, aby sa zapojili do nášho úsilia, do našich aktivít v oblasti implementovania multikultúrneho aspektu Kosova. A stále viac a Srbov sa k nám pridáva. A to je naozaj dobrá správa. Ak nemôžem povedať, že všetci e, Srbi sa k nám pridávajú, oni v konečnom dôsledku si už uvedomili a uznali, že bohužiaľ Bohužiaľ, a hovorím to naozaj s hlbokým odporom, Belehrad len hovorí. Belehrad nerobí nič preto, aby zlepšil podmienky pre e, srbskú menšinu v Kosove. Belehrad len využíva srbskú menšinu v Kosove ako alibi, aby dokázal hĺbkovo destabilizovať Kosovo, tak, aby v konečnom dôsledku mohli mať alibi, pre opätovné otvorenie rokovaní o štatúte Kosova. A to sa nestane. Kosovo je nezávislý štát a je to nezvratiteľný proces. No a práve týmto mi dovolte uzavrieť diskusiu eh, na pozitívnu nôtu. Pevne verím, že po ohlásení E, rozhodnutia Medzárodného súdneho dvora. Belehrad sa stane súčasťou globálneho úsilia vytvoriť regionálnu atmosféru porozumenia a zároveň spolupracovať pre, e, pre, za účelom mieru a zároveň za účelom európskej perspektívy pre celý región. Ďakujem pekne. Signor Ministro, condividiamo questo auspicio. Ďakujem vám, pán minister, ďakujeme vám za to, že ste nám naozaj poskytli tento vyčerpávajúci, vyčerpávajúce informácie a tešíme sa na ďalšie stretnutie, kde samozrejme, ako všetci dúfame, kde nám už budete môcť, môcť prezentovať eh, ďalší postup a ďalšie pokroky eh, v smerovaní eh, Kosova k demokratickým štandardom a európskej integrácii. A je to práve tento pozdrav so želaním všetkého najlepšieho, s ktorým sa s vami lúčime. Ďakujeme, dovidenia. Invito il collega onorevole... A teraz by som pozval pána Danžána, aby prišiel eh, k predsedníckému stolu, aby prezentoval ďalší bod ktorému, ktorému sa za chvíľu budeme venovať, a to je to výmena názorov o parlamentnom monitorovaní SBOP v ére po ZEU. A poprosíme ešte, aby kolegovia mali nejaký čas strpenia, ktorí majú nejaké paralelné povinnosti a necháme im priestor, aby mohli opustiť aulu. Avšak e, náš časový stres je tak silný, že nám jednoducho káže pracovať ďalej napriek aj tomu hluku, ktorý tu panuje. 31. marca 2010 predsedníctvo e, Rady e, východnej Európy, pre východnú Európu prejavilo záujem desiatých štátov zažalovať eh, SBOP vo v svojom vlastnom zhromaždení. Táto deklarácia bola nasledovaná okamžite parlamentným, eh, parlamentnou diskusiou podľa článku 9 protokolu o eh, úlohe národných parlamentov, ktorý vyplýva z Lisbonskej z, z Lisabonskej dohody a našou úlohou je nájsť dohodu, aby sme zaistili efektívnu parlamentnú kontrolu nad bezpečnostnou e, politikou. E, táto otázka bola už vznesená a e, diskutovaná na rozličných uzatvorených stretnutiach na sedení 26. apríla 2010 kde boli aj zástupcovia národných parlamentov. Pán Duff prezentoval e, tieto, tieto dve príležitosti, pri, pri ktorých sa títo zástupcovia stretli a navrhol systém medziparlamentnej kontroly pri bezpečnostných záležitostiach e, a a k čomu sa bude musieť parlament, Európsky parlament vyhrať, e, vyjadriť e, do konca roka. A teraz by som chcel dať slovo e, kolegovi, pánovi predsedovi Danžánovi, ktorý predsada našeho podvýboru obrany, ktorý nás uvedie do problematiky a ktorý nám predstaví svoje argumenty. Nech sa páči, pán Danžán. à laquelle nous nous trouvons. Euh, je pense qu'il nous, faut, euh, il nous faudrait suggérer des pistes assez rapidement euh, pour mener les... les... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi dobre ste zhrnuli situáciu, v ktorej sa nachádzame. A hovorili sme tu o národných parlamentoch a pred niekoľ- za niekoľkých desiat, e, za pár desiatok dní e, sa uskutoční e, stretnutie národných parlamentov, ktoré sa zúčastní aj predseda Buzek a ktoré špecifikuje lepšie eh, našu orientáciu a ktorými budeme s týmito kolegami práve budeme viesť hĺbšiu diskusiu a myslím si, že títo ľudia budú eh, oveľa hĺbšie viesť eh, diskusiu dolná snemovňa Spojeného kráľovstva, ako aj francúzsky parlament, prislúbili svoju účasť čo by samozrejme z toho mala vzísť nejaký špecializovaný nástroj. A pokiaľ e, poslanci národných parlamentov e, v rámci tohto stretnutia budú mať ka- e, každopolročné stretnutie, avšak najdôležitejšia úloha e, vyplýva práve pre národných poslancov, aby pretože e, im stanovuje e, práve tento traktát veľmi jasný mandát. A pán Duff opísal e, tie jednotlivé možnosti, ktoré máme k dispozícii a ktoré by mohli tvorať základ pre debatu s našimi kolegami. Mojou osobnou preferenciou je ísť po tom najpragmatickejšom riešení a jedným z dôvodov, ktorý E, ktorý hovorí o tomto riešení, e, sú práve, tým faktorom sú práve náklady, ktoré musíme zobrať do úvahy. Avšak e, za niekoľko krátkých chvíľ dám slovo pánovi Dafovi, ktorý urobil a odviedol veľký kus práce, pritom veľkú prácu. Nech sa páči, pán Duff. Vážený pán predsedajúci, pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu byť prítomný a pokračovať, môžem pokračovať v diskusiách o tom, ako by sme mohli vylepšiť medziparlamentnú spoluprácu. Nejde o fakultatívnu možnosť, e, zo zmluvy sme povinní snažiť sa vylepšovať spoluprácu s národnými parlamentmi. A tak je to správne a je správne, že sa tak, toto ustanovenie dostalo do zmluvy. Najmä preto, že naše kompetencie sa rozšírili v oblasti spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti a príslušnej politiky, ako aj v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Táto oblasť je mimoriadne citlivá z hľadiska národných parlamentov. E, túto oblasť si chránili e, počas e, stáročí a predtým nebolo možné preukázať nejaké odborné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a zahraničných vecí, i keď e, si všetci uvedomujeme, e, že sme vybudovali svoju odbornú skúsenosť v tejto oblasti. A do určitej miery je to aj pocit žiarlivosti na strane národných parlamentov v súvislosti s tým, že e, sa zvyšuje náš význam. Chcel by som zdôrazniť, že podľa zmluvy by sme mali určiť formu medziparlamentnej spolupráce, aby sme to urobili spoločne medzi národnými parlamentmi a nami, musí dôjsť k dohode o konkrétnej ceste, ktorou sa vydame. A znepokojilo ma e, e, rozhodnutie francúzského senátu a dolnej e, britskej komory. Našťastie už odchádzajú že budú to robiť samostatne bez náležitých konzultácií medzi nami a predstaviteľmi národných parlamentov na existujúcich fórach. Máme eh, predsedov eh, parlamentu, pána predsedu eh, Buzika, a máme takisto KOFAK, konferenciu predsedov výborov pre zahraničné záležitosti. V materiáli, ktorý som pripravil pre riadiacu skupinu, e, mám tu niekoľko možností. Jednak e, prúzny formát medziparlamentných stretnutí, E, v minulosti e, sme to za každým e, organizovali, určovali program a žiadali sme predstaviteľov národných parlamentov, aby v prípade, že ich to zaujíma, aby sa zúčastnili takýchto stretnutí. A národné parlamenty sa stiažovali pre túto formu spolupráce nebola dostatočne organizovaná, štrukturovaná, nemala náležitý dôraz a hlavne chýbali následné kroky eh, po týchto stretnutiach. Druhý typ, eh, ten uprednostňuje francúzsky senát a staré zloženie eh, dolnej komory britského parlamentu, čiže niečo ako koza, ktorý bude hlasovať o záležitostiach spoločnej zahraničnej a Eh, bezpečnostnej politiky. Pán predseda eh, Donžan už spomínal určité prednosti z hľadiska nižších nákladov a z hľadiska z eh, účasti predstaviteľov nášho parlamentu. A ja si myslím, že E, takáto formácia Kozák by nezodpovedala duchu zmluvy. V zmluve sme e, zastabilizovali predsedníctvo e, Európskej rady, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, máme stáleho predsedu a máme tu aj úlohu pre Catherine Ashtonovu ako stálej predsedničky rady pre ministrov zahraničia fungovania e, tria predsedníctiev takmer e, zmizlo e, z oblasti formovania externej politiky únie. A myslím si, že je dôležité, aby aj štruktúra parlamentu odzrkadľovala aj existenciu stabilnejšieho predsedníctva exekutívnej zložky inštitucionálnej štruktúry. Tretia možnosť, ktorú jasne uprednostňujem, spočíva v tom, aby sme mali spoločné stretnutie výborov, ktoré budú spoločne organizované nami a predsedníctvom, rotujúcim predsedníctvom parlamentu, ale takáto organizácia si nebude vyžadovať zradenia nového e, sekretariátu, je najmenej finančne náročná, pretože všetko sa bude konať v Bruseli a bude uhradené nami. Nie je vylúčené, že by sme sa stretovali tri, dvakrát ročne, to by malo stačiť. Prvé stretnutie by sa mohlo sústrediť na zahraničnú bezpečnostnú politiku a druhú na e, bezpečnostnú a obrannú politiku. E, stretnutie spoločného výboru by mohli e, vypočuť správy spravodajcu ohľadom aktuálnych otázok vrátane nášho hodnotenia úspechu e, operácie ESDP. Dalo by sa očakávať, že Kety Ashtonová a pán e, Van Rompuy e, by sa mohli pravidelne a často zúčastňovať zasadnutí spoločného výboru a mohli by sa podrobiť aj našim otázkam a prípadne otázkam kolegov z národných parlamentov. V prípade, že by sme to náležite zorganizovali, to by sa tešilo veľkej, e, e, veľkému záujmu médií a, a bránilo by vzniku demokratického deficitu, pokiaľ ide o činnosť služby pre vonkajšiu činnosť a stáleho predsedníctva Európskej rady. Mohli by sme e, taktiež pri organizácii takýchto aktivít e, e, prizvať aj predstaviteľov parlamentov tretich krajín a mohli by sme pozývať aj vystupujúcich, napríklad generálneho tajomníka NATO, ktorý z hodokolností tiež hľadá vhodné fórum, kde by e, mohol e, pre, e, prihovoriť, prehovoriť v rámci našich štruktúr. Takže rozdiel medzi parlamentným zhromaždením NATO a spoločným výborom musí byť jednoznačný. Zo začiatku budú tam zastúpení všetci europoslanci zo všetkých štátov únie, takisto budú zastúpené národné parlamenty všetkých členských štátov únie, ale tento orgán sa nebude snažiť o prípravu uznesení. Spoločný výbor na svojich zasadnutiach nebude e, nutený využívať nejaký text e, pre svoje rozhodovanie. A myslím si, že sčítané a počerknuté tento variant je pre nás najatraktívnejší, jednak pre nás, ale aj pre národné parlamenty. Myslím si, že ako povedal pán Donžan, že je veľmi dôležité, aby sme boli prítomní pri rozhodovaní o tom. V opačnom prípade vznikne e, vzduchoprázdno a to e, zaplňa národné parlamenty, ktoré budú konať spontánne a treba zároveň zapracovať do memoranda o porozumení, ktorý sa snažíme pripraviť medzi, medzi nami e, a Kety Aštonovou. Musíme zapracovať jej záväzok zúčastňovať sa e, stretnutí spoločného výboru a robiť to e, pravidelne, takisto, že si bude vymeniať korespondenciu s pánom Vrán Bojom to by bolo tiež e, nevyhnutné v danej činnosti stačilo. Ďakujem, pán Daf. A teraz má slovo pán Galer na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky parlament ešte pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy za každým hovoril, že sme jedinou parlamentárnou inštitúciou, národnou inštitúciou, ktorá e, e, má čo povedať e, a môže dohľadať nad zahraničnou a bezpečnostnou politikou. To sa stalo ešte očividnejšie po Lisabone, ale Rada VU eh, v marci eh, sa rozhodla, že rozpustí Západnú Európsku úniu. Myslím si, že to je jasný signál o tom, že VU už končí a že jeho eh, grémie už nebudú naďalej pokračovať. Ale to už vo svojej správe jasne povedal pán Danžan. Myslím si, že to dobrá možnosť využiť odborné skúsenosti, angažovanosť e, e, kolegov z národných parlamentov, e, využiť to v našej činnosti a zároveň preukázať, že v našej rámci majú najlepšiu možnosť, v našom rámci majú najlepšiu možnosť ovplyvňovať bezpečnostnú a zahraničnú politiku Európskej únie, podporovať túto politiku a naozaj musíme veľmi rýchlo pripraviť konkrétne návrhy. Máme pomerne málo času a súhlasím s tým, čo povedal pán kolega e, Dav, čo tu navrhuje. Myslím si, že bolo by naozaj to veľmi atraktívne, keby sme takýto návrh robili našim kolegom z národných parlamentov a spoločne by sme si mohli dobra, zobrať ponaučenie z týchto e, gremií, aby sme mohli podporiť a kontrolovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Ďakujem, pán Galer. A teraz pán Severin, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja už sa snažím celé e, týždne stretnúť sa s pánom Danžanom a s pánom Dafom, aby sme sa e, mali stretnutie na základe dvoch skupín, aby sme mali pohľad naprieč dvomi E, skupinami a e, o spolupráci s národnými parlamentmi, avšak aj z pohľadu, e, aby sme sa pokúsali, pokúšali nájsť demokratickú legitímnosť pre dôležitý cieľ alebo pre dôležitú úlohu, ktorú máme, a to je práve propagovať určité spoločné bezpečnostné a obranné, obrannú stratégiu. Myslím si, že nemôžeme za dve minúty predniesť e, a vyriešiť celú túto záležitosť. E, myslím si, že určité riešenie, ktoré ponúka pán Duff, e, avšak riešenie C je, vyzerá najlepšie s dvomi poznámkami. Poznámka číslo 1, pokiaľ prinesieme všet, všetkých členov výborov národných parlamentov, potom by sme museli mať stretnutie na štadióne. Druhým bodom je, že musíme mať na pamäti, že e, sa to týka aj e, parlamentného zhromaždenia e, Európskej únie a to vrátane, vrátane krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie a ktorí nie sú zaviazaní našimi pravidlami spoluprácami s národnými parlamentmi. A preto by som navrhol, že by sa mal vytvoriť malý tím kolegov, samozrejme, e, e, ktorí by išli naprieč e, spektrom politických strán v parlamente, respektíve politických skupín, a ktorí, a ktorí by na základe postupného, postupného miznutia parlamentného zhromaždenia západov Európskej únie a ktoré by na základe návrhu pána Dafa vypracovali niečo podobné, a samozrejme na základe spolupráce aj s krajinami, ktoré sú pre našu bezpečnosť nesmierne dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Severin. A slovo má pán, slo, pán Lozing na dve minúty. No, už v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Dafovi za jeho mm, návrhy. Nie je jednoduché nájsť prakticky realizovateľné riešenie my sme o tom eh, mali rozsiahle diskusie a súhlasím s ním, že táto možnosť C by sme, túto možnosť C by sme mohli podporiť. Samozrejme to eh, chce spresnenie aj z pohľadu eh, našej politickej skupiny. Tam by sa mali zúčastniť nie dve najväčšie strany tohto parlamentu, ale aj menšie e, e, strany, vrátanie opozičných stran, to by zabezpečilo väčšiu a transparentnejšiu kontrolu nad spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. Takisto dvakrát, e, stretnutie dvakrát do roka, ako sa navrhujú, podľa mňa príliš málo. Mm, totiž sami sa presvedčame, nakoľko zložité komplexné sú jednotlivé témy, že E, vyvstávajú nové témy a to si vyžaduje aj efektívnu kontrolu. Najmä keď ide o krízové situácie. V takom prípade e, e, nestačí stretnúť sa iba dvakrát ročne, preto navrhujeme stretnutie či už každý mesiac alebo raz za dva mesiace. Pokiaľ ide aj problematiku, sme si toho vedomí, že veľa závisí od dostupnosti pani vysokej predstaviteľky alebo stáleho e, predsedu. To nie je možné vždy zaistiť. Ďakujem pani Lözing a teraz uh, pán Denaku na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. E, chcel by som poďakovať <clears throat> predovšetkým pánovi Dafovi za jeho vystúpenie a bolo to naozaj veľmi eh, vysvetľujúce a napomocné. Myslím, že tie závery, ktoré predniesol na záver svojho vystúpenia, tak ten záver bol pomerne jednoznačný. A síce, najlepšie bude vybrať sa tou treťou cestou, hľadať tú koherentnú cestu, E, schôdze by sa mali konať pravidelne v Bruseli. E, tu máme k dispozícii infraštruktúru, to všetko, čo potrebujeme a vždy by sme tu mali troch zástupcov národných parlamentov. Hovoríme o troch práve kvôli tomu, že vo všeobecnosti tie politické sily e, jednoducho môžeme asi celkom dobre reprezentatívne zastúpiť prostredníctvom troch delegátov, ktorí budú zastupovať tri rôzne strany Okrem toho by to bolo doplnené ešte aj poslancami Európskeho parlamentu. E, možno dve poslania ročne by sa dali pripraviť e, na nejakých prípravných stretnutiach, pracovných stretnutiach. No a rovnako si musíme uvedomiť a zobrať do úvahy aj to, že e, v oba otázkach bezpečnosti a zahraničnej politiky sú to predovšetkým vlády členských štátov, ktoré sa snažia brániť svoje pole pôsobnosti a možno by sme im práve tedy, teda v tomto kontexte mohli ustanoviť isté odporúčania, mm, úprimne povedané, ja som bola viackrát zvolená do Národného parlamentu doma, pracovala som aj na e, úrovni Rady Európy a podľa môjho názoru naozaj nemá zmysel, aby sme pokračovali e, v parlamentnom zhromaždení e, Západu Európskej únie v súčasnej podobe. Jednoducho si myslím, že takéto stretnutia by sa mali konať na úrovni členov výborov národných parlamentov. O to by sa mohlo týkať prípadne aj tých, ktorí nie sú členmi Európskej únie. E, máme predsa elektronickú komunikáciu. Nemyslím si, že sa musíme nutne vždy osobne stretávať a organizovať osobné stretnutia pre takéto príležitosti. Mali by sme hľadať asi praktické riešenia, o tom hovoril pán Dav. A teraz nech sa páči dve slova pán kolega Pasku. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že, myslím si, že musí byť e, veľmi jasne hovoriť, e, keď hovoríme o týchto záležitostiach a musíme začínať realitou. E, musíme byť veľmi zrozumiteľné a nezabudeme na to, že tu existuje určité napätie medzi tým faktom, že my sme členom určitého inštitúciálneho rámca, avšak e, rozhovo- rozhodnutia sú príjmané priamo v, v teréne a myslím si, že tie eh, by mali mať posledné slovo národné parlamenty v tomto ohľade. Avšak eh, ten národný príspevok k tomu, čo je čoraz viac medzinárodná eh, operácia, čo častokrát nie je vojenskou operáciou, ale je civilnou operáciou. A tam tá úloha Eh, úloha ich je oveľa jasnejšia ako naša, takže by sme si mali byť vedomi týchto rozdielov medzi dvomi rozličnými realitami v tomto ohľade a myslím si, že toto by mal byť základom našeho prístupu, eh, ktoré eh, tu načetol pán Dav. A jediné, čo by som chcel k tomuto dodať, je, že by sme mali zobrať do úvahy aj potrebu pripravení poskytnúť ad hoc eh, konzultáciu, pretože práve toto je zvyčajne vec, ktorá spôsobuje problémy a nie to, o čom tu hovoríme. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Pasku. A teraz slovo prejde pani Nikolaj na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne musíme jednať v tomto e, duchu, v duchu článku 9, e, ktoré jasne hovorí, že tento proces sa musí byť vykonaný e, po konzultácii s národnými parlamentami. Tá, toto rozhodnutie môžeme samozrejme prijať za svoju stranu, za našu stranu, avšak konzultácia s národnými parlamentami je nevyhnutná, aj keď teraz hovoríme napríklad o spolupráci, a e, narokujeme si nejakú, tú, nejakú, nejakú časť funkcie, v tejto, čo sa týka e, práve v tejto e, vojenskej časti. Čo sa týka tretej možnosti, tu vzniká množstvo otázok. A musíme teda rýchlo zorganizovať stretnutie s národnými parlamentami, ktoré musia prijať rozhodnutie, pretože oni sú nesmierne citlivé aj na formálne stránku, stránku takéhoto traktátu. A práve toto rozhodnutie v tomto ohľade e, spadá do kompetencie národných e, parlamentov. Samozrejme, e, parlament, Európsky parlament môže rozšíriť svoje kompetencie iba po konzultácii s národnými parlamentami. My sme spokojní s deklaráciou rady, s vyhlásením rady a samozrejme bereme e, do úvahy e, práve do úvahy tieto fakty. A teraz slovo dávam e, pánovi mu na dve minúty. Ďakujem a ja oceňujem dokument, ktorý, ktorý vypracoval kolega Duff, ktorý objasňuje práve veľmi dôležitý bod na inštitucionálnej úrovni, a vzhľadom na to, že sa jedná o decízny proces a e, v, medzivládnom, medzivládnom prostredí, je a ktorý, a ktorý pridáva novú úlohu e, Európskemu parlamentu podľa článku 36 a prisudzuje mu silnejšiu e, úlohu aj, aj čo sa týka napríklad rozpočtovej kontroly v civilných misiách vzhľadom na tieto fakty a ako aj e, z hospodárskych a finančných dôvodov, e, napríklad francúzsky e, v Senát by to jednoznačne zamietol. A ja súhlasím s kolegami, že potrebujeme pracovať na možnosti číslo 3 a chcel by som tu ale podotknúť nesmierne dôležitú vec, ktorú už povedal kolega Severin, že musíme zobrať do úvahy aj nesmierne dôležité, dôležitú úlohu Západu Európskej únie a jej spolupráce s inými krajinami. A myslím si, že konkrétne nie je povedané, že článok 10 e, nás privedie e, k možnosti B. A B samozrejme musí nutne znamenať e, znamenať to, čo znamená, ale môže nás prikladať k možnosti C to znamená vkladať e, jednotlivé prvky alebo väčšie prvky, ktoré spájajú e, tento model, ktorý pred, pred, predostrel pán e, DAF. Čiže to je vysoko špecializovaná záležitosť. Čiže vytvorí sa priestor na prácu bez toho, že by že by to musela byť spolupráca jednotlivých parlamentov, ktorá by mala prebehnúť v Bruseli. A e, to znamená e, možnosť, ktorá by stanovovala určitú ma cestovnú mapu. Čiže možnosť C, ktorá prehlbená a viac špecifikovaná by e, mohla vzniesť najmenej námietok zo strany európskych eh, národných parlamentov. Ďakujeme pán Gualtieri. Eh, bude pokračovať eh, debata s generálnym komisárom Filipom Grandim. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili diskusii. Ďakujem za vaše pripomienky s pocitom za dostočinenie konštatujem, že je tu širší, širšia zhoda e, v prospech e, verzie C. Musíme tomu ešte pracovať, doladiť. Je to e, veľmi dôležité, aby sme našli náležitý formát účasti kolegov z národných parlamentov a tretich krajín. Chcem povedať, že máme 24 tretí krajiny, ktoré sa podielajú na týchto aktivitách CSDP spoločnej eh, bezpečnostnej zahranič- eh, obrany, eh, zahraničnej politiky chcú nejakým spôsobom prispieť a myslím si, že mm, formát stretnutí dvakrát do roka je celkom rozumný, pretože ak zohľadneme logistiku, logistiku a potrebu dopravy všetkých týchto ľudí. E, myslím si, že bude to veľmi zložité e, robiť pravidelne. Máme problémy, aj pokiaľ ide naše plenárne zasadnutie. Musím, budeme sa stretovať raz za pol roka. V prípade vypuknutia krízy by sme sa mohli zísť možno, že v takom obmedzenom počte. Totiž, ak sa pozrieme na aktivity spoločnej obratnej e, bezpečnostnej politiky, tam e, sa to týka zhruba tucta e, e, až 15 krajín. A reagujem na pána Vášku a pána Severina. Vaše výhrady sú oprávnené, ale čo ma prekvapilo, je rozpráva vo francúzskom senáte. Vôbec nevedeli tam o svojich protiažkoch, pokiaľ ide o spoločnú politiku, ktorá sa implementujú v našom mene, alebo o e, rozhodnutia na úrovni Francúzska, ktoré sa týkajú vyslania vojenského personálu. Ide o 13 aktivít. E, iba 3 e, majú vojenskú povahu, všetky ostatné sú civilnej povahy. Mám na mysli aktivity v Grozinsku aj na iných miestach. To znamená, že musíme informovať našich kolegov z národných parlamentov, E, o tom, že aj Európsky parlament by sa mal zúčastniť monitoringu a dohľadu nad týmito operáciami, pretože nemajú iba e, vojenskú povahu, zďaleka nie. Spolu s Andrew Duffom sme vytvorili neformálnu pracovnú skupinu a bude závisiť od koordinátorov e, politických skupín zastúpených vo výbere AFED, aby nominovali svojich predstaviteľov aby sme sa mohli stretávať v štruktúrach pracovných skupín, aby sme mohli konať dynamicky, e, promptne a e, hovoriť o pánovi predsedovi e, Buzukovi o tom, aké máme predstavy o účasti predstaviteľov národných parlamentov, aby sme mohli s nimi sa podeliť a prediskutovať tieto otázky. A nech sa páči, pán kolega Daf, opäť máte slovo. Naozaj plne súhlasím s tým sumárom toho, čo spravil pán predseda Donžon. Len aby som doplnil k tomu, čo už zaznelo a k tomu, ako chceme angažovať národné parlamenty, tak stretnutie bude v štvrtok ráno, bude tam aj predseda Buzek. Budeme diskutovať o tejto téme a pripravím v tomto smere správu. Výsledok tejto diskusie, rovnako ako predchádzajúce diskusie, bude v tejto správe, no a pokúsim sa to utvoriť čo najrychlejšie a zároveň čo najpružnejšom zmysle slova. Ďakujem pekne. Dobre, tieto dva, dve posledné e, poznámky e, zo strany pána Danžana veľmi dobre zhrnuli e, toto naše do stretnutie a ja vám ďakujem za vašu konkrétnosť a takisto za vašu schopnosť zhrnúť jednotlivé poznámky a pripomienky. Zdá sa mi, že môžeme E, uzatvoriť toto stretnutie a zhrnúť e, túto debatu e, listom, ktorú spoločne podpíšeme a odovzdáme pánovi Buzekovi, samozrejme, ktoré, ktorý bude oboznámený s priebehom tejto diskusiou ešte pred stretnutím zástupcov národných parlamentov je to list, e, v ktorej sa zhrnie názor e, e, pristúpiť k tretej hypotéze, ktorú sformuloval pán kolega Duff a v ktorej, v ktorom, v ktorom, na ktorej ste sa najviac zhodli. Nezaujímavé ale aj sledovať poznámky ostatných kolegov. A ten tretí návrh bol, aby sme ju Eh, urobili kompatibilnejšiu eh, s daným textom, eh, ktorý sme mali pôvodne na mysli. Takže by som navrhol, že už ste to hovorili aj spolu, avšak chcel by som k tomu skromne prispieť, aby sme vytvorili pracovnú skupinu, respektíve podvýbor, ktorý by pokračoval vo prešetrovaní a preskúmavaní tejto e, otázky. Samozrejme so stálym dialogom so zastúpením e, národných e, parlamentov, čiže či sú to výbory pre zahraničných vecí a tak podobne. Čiže, zastú, čiže zastú, zastupcovia tých takých výborov národných parlamentov, ktoré k tomu majú čo hovoriť. Postupíme v našom programe a tieto práve výmena názorov